prezident. Dámy a pánové. Dámy a páni, budeme pokračovať v našom zasadnutí. Zapisnica zo včerajšieho zasadnutia prijaté texty sú k dispozícii. Pýtam sa, čo sú nejaké výhrady. Zdá sa, že nie. Týmto považujeme zápisnicu za schválenú. Ideme teraz e, na prípady porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. Rozprava bude trvať zhruba hodinu. Najskôr situácia v oblasti ľudských práv v Iráne, najmä masové popravy a nedávna smrť blogera Satara Beheštyho. Ako první, prvý vystúpi pán Romeva i Rueda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ľudskoprávna situácia v Iráne sa neustále zhoršuje. Sú tu mnohé prípady zlého zaobchádzania, mučenia, e, smrti a zlej e, zdravotnej starostlivosti vo väzení. Satar Behešti, 30-ročný e, bloger,